Otváram zasadnutie, dámy a páni, bol som informovaný, že počas tretieho, tretej voľby tu bol problém. Jeden poslanec odmietol preukázať svoje dokumenty eh, a vlastne zúčastnil sa pri urnách. Skrutátori o tomto prípade informovali a jednomyselne rozhodli, že tento jeho hlas bude prehlásený za neplatný, takže žiadam vás všetkých, aby ste v prípade potreby vždy mali pri sebe svoj preukaz poslanca v prípade posledných volieb, ak, sa, ak k ním vôbec ešte dojde. A teraz oznámim výsledky tretieho kola volieb. Odhlasených hlasov 719, neplatných je 29, platných je 690. Potrebná absolútna väčšina je na úrovni 346 hlasov. Pani Forenca má 45 hlasov. Pan, pani Lambert má 30, 53 hlasov. Pán Pitela má 199 hlasov. A pán Rebega, pán Rebega má 44 hlasov a pani Stevens má 58 hlasov, pán Tajani má 291 hlasov. Nakoľko žiadny z kandidátov nedosiahol absolútnu väčšinu dozdaných hlasov, bude nasledovať čtvrté kolo volieb a podľa článku 16 odseku 1 rokovacieho poriadku budú kandidovať v štvrtom kole iba tí dvaja kandidáti, ktorí v treťom kole dosiahli najväčšie množstvo odovzdaných hlasov. To sú podľa abecedného zoznamu pán poslanec Pitela a pán poslanec Tajany. Teraz preruším zasadnutie do 20. hodiny a na 20. hodinu zvolám hlasovanie. Štvrté kolo volieb.